držali sa, zamietnuté. 287 Agri 49, kto je za, proti, zdržali sa, prijaté. Agri 50, kto je za, proti, zdržali sa, prijaté. 290 kolegu Poca, kto je za, proti, zdržali sa, prijaté. 291, kto je za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 292 a Agri 51, kto je za, proti, zdržali sa, prijaté. 293, kto je za, proti, zdržali sa, zamietnuté. Kompromis 2, kto je za, proti, držali sa, prijaté. Číslo 299 a Agri 55 spolu sú identické, kto je za, proti, zdržali sa, prijaté. Kompromis 3, kto je za, proti, zdržali sa, schválené. Kompromis 5, kto je za, proti, zdržali sa, prijaté. Číslo 305, kto je za, proti, zdržali sa, prija- zamietnuté. Kompromis 4, kto je za, proti, zdržali sa, schválené. Kompromis 6, kto je za, proti, zdržali sa, schválené. Kompromis 7, kto je za, proti, zdržali sa, prijaté. Kompromis 8 za, proti, zdržali sa, prijaté. Číslo 337, kto je za, pozmeňovací návrh 337 Korekol Piedičíny, a fronte Evy, to je za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 338 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 339 a Agri 66, kto je za, proti, zdržali sa, schválené. 340 za, proti, Zdržali sa zamietnuté. Agri 67 za. Proti. Zdržali sa zamietnuté. 341 za. Proti. Zdržali sa zamietnuté. 342 za. Proti. Zdržali sa zamietnuté. Kompromis 29 za. Proti. Zdržali sa schválené. 7 za, proti, zdržali sa, schválené. 8, Agri 69 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 9 a 70, kto je za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 350 a Agri 71 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 351, kto je za, proti, zdržali sa, zamietnuté. Kompromis 21, kto je za, proti, zdržali sa, schválené. 359, kto je za, proti, zdržali sa, e, zamietnuté 362 za, proti, zdržali sa, overíme no, si, ste unavení. Il voto è aperto. Avete votato tutti? Il voto è chiuso. Approvato. Je to schválené. Kompromis 22, kto je za, proti, zdržali sa, schválené. 372. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Zamietnuté. 373 za? Proti? Zdržali sa? Zamietnuté. 374 za? Proti? Opakujem. Kto je za? 374. Proti?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 377 Agri 73 za, proti, zdržali sa, schválené. 378 kompatibilné, kto je za, proti, zdržali sa, schválené. 379, to je za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 380 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. Identické 381, 382 a Agri 74, kto je za, proti, zdržali sa, schválené. Kompromis 30, kto je za, proti, zdržali sa, schválené. 399 za, proti, zdržali sa, schválené. 400 za, proti, zdržali sa, schválené. 36 za, proti, zdržali sa, schválené. 401 Agri 76, kto je za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 402 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. Agri 77 za, proti, zdržali sa, prijaté. Votiamo l'emendamento 405, kto je za? A, e, respinto. Zamietnuté. 406, kto je za? Proti? držali sa? Schválené. 407 za? Proti? Zdržali sa? Zamietnuté. 408 Agri 78, kto je za? proti, zdržali sa, schválené. 410 za, proti, zdržali sa, schválené. 411 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. Agri 79 za, proti, zdržali sa, schválené. Kompromis 9 za, proti, zdržali sa, schválené. 418 za, proti, zdržali sa, schválené. Agri 81 za, proti, zdržali sa, schválené. Agri 82 za, proti, zdržali sa, schválené. 419 za, proti, zdržali sa, schválené. Agri 83 za, proti, zdržali sa, schválené. 421 za, proti, zdržali sa, schválené. Štyristo dvadsaťdva za, proti, zdržali sa, zamietnuté.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 37. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Schválené. 4. 4, 2, 4 vypadáva, takže kompromis 10. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Schválené. Kompromis 11. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Schválené. 4, 3, 5. Kto je za? proti, zdržali sa, prijaté. Kompromis 32, kto je za, proti, zdržali sa, prijaté. 436, kto je za, proti, zdržali sa, overíme. Il voto è aperto. Avete votato tutti. Il voto... Hlasovali všetci, uzatváram, je to zamietnuté jedným hlasom. Kompromis 31, kto je za? Proti? Zdržali sa? Schválené. Kompromis 33. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Schválené. Číslo 44. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Schválené. Agri 92 kompatibilné, kto je za, proti, zdržali sa, prijaté. 458, kto je za, proti, zdržali sa, overíme si. Hlasovali všetci, uzatváram hlasovanie, schválené. 459, kto je za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 45, kto je za, proti, zdržali sa. Zelený GUE, vy skutočne nedvíjate ruky, tak ja to o tom neviem. Overíme si. Oh. Check, yes. Overujeme. Všetci ste hlasovali, končím hlasovanie. Nie, 61, 62, agri 93, kto je za, proti, zdržali sa, schválené. 46 za, proti, zdržali sa, schválené. 464 za, proti, zdržali sa schválené, 465 za, proti, zdržali sa schválené, 466 agri 95 za, proti, zdržali sa schválené, 467 za, proti, zdržali sa schválené. Teraz 469 a Agri 97 identické za, proti, zdržali sa, schválené. Teraz návrh Agri 98 za, proti, zdržali sa, schválené. 471 za, proti, zdržali sa, Overme. Všetci hlasovali. Koniec hlasovania. Schválené. Jedným hlasom za. Takže poďme Agri 99, kto je za, proti, zdržali sa, schválené. Agri 100 za, proti, zdržali sa schválené. A teraz 472 za, proti, zdržali sa zamietnutí. 473 a 101 identické za, proti, overme. Končím hlasovanie. Návrh schválený. 474 za, proti, zdržali sa, zamietnutí. 100, Agri 102 za, proti, zdržali sa, prijatí. 47 za, proti, zdržali sa, overme, Všetci hlasovali. Konec hlasovania. Zamietnuté. 475 sedemdesiat päť za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 476 a Agri 103 za, proti, zdržali sa zamietnutí. Preverme. Dobre. Všetci hlasovali. Konec hlasovania. Schválený. 48 mm, za, proti, zdržali sa preverme. Všetci hlasovali. Koniec hlasovania. Schválený. 49 za, proti, zdržali sa, schválený. 50 za, proti, zdržali sa, Preverme. Všetci hlasovali. Koniec. Schválený. 477 za, proti, zdržali sa schválení. 478 za, proti, zdržali sa schválení. Kompromis 25 za, proti, zdržali sa, schválený návrh 481 za, proti, zdržali sa, prijatý. Agri 104 za, proti, zdržali sa, zamietnutý. 482 za, proti, zdržali sa, prijatý. Zlučiť Hlasiteľný 483, kto je za, proti, zdržali sa, prijatý. Kompromis 12, za, proti, zdržali sa, prijatý. 484 za, 484, áno. A 493 spolu, to je za, proti, zdržali sa, zamietnutý. Agri 107 za, proti, zdržali sa prijatí. 494 za, proti, zdržali sa prijatí. 495 za, proti, zdržali sa prijatí. 496 za, proti, zdržali sa zamietnutý. 53 za, proti, zdržali sa, prijatý. 54 za, proti, zdržali sa, prijatý. 52 za, proti, zdržali sa, prijatý. 497 za, proti, zdržali sa, zamietnutý. 498 a Agri 108 za, proti, zdržali sa, overme. Ak všetci hlasovali, tak končím. Schválený. 499 za, proti, zdržali sa, preverme. Ak všetci hlasovali, tak končím hlasovanie. Zamietnuté. Potom návrh 500, kto je za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 501 za, proti, zdržali sa, zamietnutí. 502 za, proti, zdržali sa, zamietnutí. 503, to je za, proti, zdržali sa, zamietnutí. 504, kto je za, proti, kto sa zdržal, zamietnutý. 505, 506, kto je za, proti, zdržali sa zamietnutí. 507 za, proti, zdržali sa zamietnutí. 508 za, proti, zdržali sa zamietnutí. 509 za, proti, zdržali sa zamietnutí. 510 zamietnutí. 511 za, proti, zdržali sa, prijatí. 512 za, proti, zdržali sa, zamietnutí. 513 za, proti, zdržali sa, zamietnutí. 514 za, proti, zdržali sa, zamietnutí. Kompromis 34 za, proti, zdržali sa, prijatý. Kompromis 35 za, proti, zdržali sa, prijatý. A teraz sa dostávame ku kompromisu 36 za, proti, zdržali sa, prijatý. 37 kompromis za, proti, zdržali sa, prijatí. 563, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal, prijatý. 562 za, proti, zdržali sa, prijatý. Návrh 564 nie, musíme hlasovať o 561, druhá časť, kolega Líze. To je slučiteľné z 563 a 562. Sekretariát hovoril, že máme o tom hlasovať, takže 561, druhá časť. Kto je za, kto je proti, kto sa zdržal, prijatý. 564 za, proti, zdržali sa zamietnutí 565 a 311 za, proti, zdržali sa zamietnutí 566 za, proti, zdržali sa prijatí Jeden hlas e, SAD navyše. Dobre, všetci odhlasovali, ak áno, tak končím hlasovanie. Schválený. A teraz návrh 567, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal schválený. Teraz priamo kompromis 24, kto je za kompromis 24? Kto je proti? Kto sa zdržal? Schválený. A teraz poďme hlasovať o návrhu 591 kolegu Lizeho. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Zamietnuté. 592. Kto je za? Proti? Preverme. Ak všetci hlasovali, tak končím hlasovanie. Prijatý. 593, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal, prijatý. 64 zlučiteľný, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal, preverme. Ak ste všetci odhlasovali, tak končím toto hlasovanie. Schválený. A poďme hlasovať o 598. Loga pod 598, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal. Preverme. Všetci odhlasovali, končím hlasovanie. Zamietnutý. Poďme teraz na 597 a Agri 118, prvá časť. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Schválený. Agri 118, druhá časť, za, proti, zdržali sa, prijatý. 599 za, proti, zdržali sa, zamietnutí. Agri 119 za, proti, zdržali sa, prijatí. 600 za, proti, zdržali sa, prijatí. 601 za, proti, zdržali sa, zamietnutí. 602 za, proti, zdržali sa prijatí. 603 za, proti, zdržali sa prijatí. 65 za, proti, zdržali sa prijatí. 604 za, proti, zdržali sa prijatí. Kompromis 26, to je za, proti, Držali sa, prijatí. Teraz návrh 615. Za 615. Proti, zdržali sa zamietnutí. 616 a Agri 122 identické. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal zamietnutý? 617, to je za, proti, zdržali sa, preverme. Ak všetci hlasovali, tak končím hlasovanie. Zamietnutý. 619 za, proti, zdržali sa, preverme. všetci odhlasovali, tak končím hlasovanie. Zamietnutý. 33 na 33. A teraz návrh 618, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal, prijatý. 620, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal, zamietnutý. 621 za, proti, zdržali sa, prijatý. Preverme? Dobre. Ak všetci hlasovali, zatváram hlasovanie, zamietnutý. teraz Návrh 622. Za, proti, zdržali sa, prijatí. 623 za, proti, zdržali sa, prijatí. 624 za, proti, zdržali sa, prijatí. 626 za, proti, zdržali sa, prijatí. 627 za, proti, zdržali sa, zamietnutí. Agri 123 za, proti, zdržali sa, prijatí. 626, 66, pardon, prijatý kompromis 27 za, proti, kto sa zdržal, prijatý. A teraz 641 za, proti, kto sa zdržal, prijatý. 642, agri 127, kto je za, proti, kto sa zdržal, zamietnutý. 644, agri 128, kto je za, D je proti, kto sa zdržal, prijatý. 643 za, proti, zdržali sa, prijatý. 645 za, proti, zdržali sa, preverme. Ak všetci hlasovali, tak uzatvárame hlasovanie. Prijatý. Agri 130 za, proti, zdržali sa, prijatý. Kompromis 28 za, proti, zdržali sa, prijatý. Návrh 625 za, proti, zdržali sa, zamietnutý. 656 za, proti, zdržali sa, zamietnutý. 657 za, proti, zdržali sa, zamietnutý. 69 za, proti, zdržali sa prijatí. 658 za, proti, zdržali sa zamietnutí. A teraz kompromis 23, kto je za, proti, zdržali sa prijatí. 661, kto je za, proti, 661 za, proti, zdržali sa zamietnutí. 662 zlučiteľný, za, proti, zdržali sa zamietnutí. 663 za, proti, zdržali sa. Preverme. A viete, votato tutti? Hlasovali všetci. Uzatváram hlasovanie. Zamietnuté. 664, kto je za, proti, zdržali sa schválené. 665, kto je za, proti, zdržali sa zamietnuté. 666, kto je za, proti, zdržali sa, overíme si. Hlasovali všetci. Uzatváram hlasovanie. Zamietnuté. 667, kto je za? Proti? Zdržali sa? Overíme si. Avete votato tutti, il voto è chiuso. Uzatváram hlasovanie. Zamietnuté. 6, 6, 8, kto je za? Proti? Zdržali sa? Schválené. 6, 6, 9, kto je za? Proti? Zdržali sa? Zamietnuté. 6, 170, to je za? Proti? Zdržali sa? Schválené. 6, 7, 1, kto je za? Proti? Držali sa, zamietnuté. 672, 673 blokovok, to je za, proti, zdržali sa, schválené. 674 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 675 za, proti, zdržali sa, schválené. 676 a 7 za, proti, zdržali sa,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 Teraz hlasujeme o 680, kto je za, proti, zdržali sa, schválené. 681 za, proti, zdržali sa. ECR nemôže. Overíme si. 680. 681. I need the support of all the political group. Potrebujem podporu, Side, but... potrebujem, potrebujem podporu všetkých politických skupín. Všetci musíte vyjadlať ruky, všetci hlasovali. Uzatváram hlasovanie. Ďakujem. Je to schválené. Votiamo il 682. Chi è a favore? 682, kto je za? Proti? zdržali sa, zamietnuté. 6, 8, 3 a 4 spolu, kto je za, proti, zdržali sa, schválené. Šesť, osem, štyri, agri 134, kto je za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 6, 8, 5, agri 71, kto je za, proti, držali sa, zamietnuté. 6, 8, 7, kto je za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 6, 8, 8 za, proti, držali sa, zamietnuté. 6, 8, 9 za, proti, zdržali sa, overíme si.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 Uzatváram hlasovanie, je to schválené. 692, kto je za? Proti? Zdržali sa? Schválené. 74 za, proti, zdržali sa, schválené. 693 za, proti, zdržali sa, schválené. Overíme si.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 75, kto je za, proti, zdržali sa, schválené. 76 za, proti, zdržali sa, schválené. 694 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 77 za, proti, zdržali sa, schválené. 78 za, proti, zdržali sa schválené. 79 za, proti, zdržali sa schválené. 80 za, proti, zdržali sa schválené. Kompromis 13 za, proti, zdržali sa schválené. 70. druhá časť kolegyne Kadenbach, to je za. Proti. Zdržali sa. Schválené. 709. Za. Proti. Zdržali sa. Schválené. 82 za. Proti. Zdržali sa. Schválené. 83 za. Proti. Zdržali sa. Schválené. Kompromis 38 za. Proti Zdržali sa? Schválené. Sedem, tri, dva za. Proti? Zdržali sa? Schválené. 733 kompatibilné za, proti, zdržali sa, schválené. Číslo 90 za, proti, zdržali sa, schválené. 735 za, proti, zdržali sa, schválené. 736 za, proti, zdržali sa, schválené. 734 a 7 za, proti, zdržali sa, schválené. 741 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 742, 3, kto je za, proti, zdržali sa, schválené. 744 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 745 za, proti, zdržali sa, schválené. Kompromis 39 za, proti, zdržali sa, schválené. 772, druhá časť, kolegov Líze Dantan Delaje. To je za, proti, zdržali sa schválené. 775, kto je za, proti, zdržali sa, zamietnuté. Overíme si. Hlasovali všetci, zatváram hlasovanie, zamietnuté. Kompromis 15, kto je za, proti, zdržali sa, schválené. Kompromis 14, kto je za, proti, zdržali sa, schválené. Číslo 784 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 787 za, proti, zdržali sa, overíme si. Avete votato tutti, il voto è chiuso. Hlasovali všetci, uzatváram hlasovanie zamietnuté. Sedem osem osem za proti, zdržali sa, overíme si. Sedem, osem, osem. Hlasovali všetci. Zamietnuté. 7, 9, 7 a 8 identické. Kto je za? proti, zdržali sa, overíme si. Avete votato tutti il voto? Hlasovali všetci, zatváram hlasovanie, schválené. 799, kto je za? Proti, zdržali sa, schválené. 800 za, proti, zdržali sa, schválené. 801 za, proti, zdržali sa, schválené. Agri 150 za, proti, zdržali sa, schválené. 802 za, proti, zdržali sa, schválené. 803 za, proti, zdržali sa, schválené. 804 za, proti, zdržali sa, schválené. Kompromis 16 za, proti, zdržali sa, schválené. 8, 2, 1 a 2, 9 identické, kto je za, proti, zdržali sa, schválené. 830 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. Kompromis 17 za, proti, zdržali sa, schválené. Agri 154 za, proti, Zdrž... Overíme si. A votato voda il voto è chiuso. Uzatváram hlasovanie. Schválené. Osem, päť, deväť. Za. Proti. Zdržali sa. Schválené. Agri 155 za. Proti. Zdržali sa. Zamietnuté. 860 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 861 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 862 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. Číslo 100 za, proti, zdržali sa, schválené. Kompromis 18 za, proti, zdržali sa, schválené. 867 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. Agri 156 a 868 za, proti, zdržali sa, schválené. Overíme si. Hlasovali všetci. zatváram hlasovanie schválené. Osem, šesť, deväť za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 870 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. Agri 157 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 101 za, proti, zdržali sa, schválené. 871 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 872 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 873 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 874 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 875 za, proti, zdržali sa, schválené. 876 za, proti, zdržali sa, schválené. Kompromis 19 za, proti, zdržali sa, schválené. Agri 159 za, proti, zdržali sa, Sociali- socialisti, ste za alebo čo? Dva. No dobre. Osem, deväť, tri vypadáva. Osem, osem, deväť. Za. Proti. Zdržali sa. Zamietnuté. Agri 160 za. Proti. Zdržali sa. Schválené. 890. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Schválené. 891 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 892 za, proti, overíme si, Hlasovali všetci. Uzatváram hlasovanie. Zamietnuté. 103 za. Proti. Zdržali sa. Schválené. 104 za. Proti. Zdržali sa. Schválené. 894 za. Proti. Zdržali sa. Schválené. 895 za. Proti. Zdržali sa schválené. 105 v dvoch častiach. Prvá časť, kto je za, proti, držali sa schválené. Druhá časť, za, proti, držali sa, zamietnuté. Osem, deväť, osem, za, proti, zdržali sa, schválené. 899 a Agri 162, kto je za, proti, zdržali sa, schválené. 900 za, proti, zdržali sa, schválené. 901 za, proti, zdržali sa, schválené. 902 za, 902. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Schválené. 904 za. Proti? Zdržali sa? Schválené. ...905 a Agri 166. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Schválené. 906. Za proti, zdržali sa, zamietnuté, 907 za, proti, zdržali sa, zamietnuté, 908 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 909 za, proti, zdržali sa, zamieta sa. 910, kto je za, kto je proti, To sa zdržalo, zamieta sa. 911 za, proti, zdržali sa, zamieta sa. 912, to je za, to je proti, to sa zdržalo, zamieta sa. Môžeme hlasovať 913 a 916 a blok, Áno. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Zamieta sa. Návrh 106. E, kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Chválené. 918 za. Proti? Zdržali sa? Chválené. Ďalej návrh 918 a Agri 167 za proti, zdržali sa schválené. Návrh 920 za, proti, zdržali sa schválené. 921 za, proti, zdržali sa schválený. Agri 168 za, proti, zdržali sa schválený. 922 za, proti, overíme. Takže zamieta sa. Teraz návrh 923 za. Proti. Overíme. Avete votato tutti il voto? Hlasovali všetci, zatváram hlasovanie. Zamieta sa. Teraz návrh 924 za proti, zdržali sa, zamieta sa. 925, to je za, to je proti, to sa zdržal, zamieta sa. 926, to je za, to je proti, to sa zdržal, zamieta sa. 927, to je za, to je proti, to sa zdržal, zamieta sa. 928 za, proti, zdržali sa, schválené 929 za, proti, Zdrhuj sa, overíme. Hlasovali všetci. Uzatváram hlasovanie. Zamieta sa. Teraz 930, to je za. To je proti. To sa zdržal, zamieta sa. Agri 169 za, to je proti, to sa zdržalo schválené. 933, Agri 170, to je za, to je proti, to sa zdržalo schválené. 934 za, proti, zdržali sa, overíme. Hlasovali všetci, otváram hlasovanie. Zamýta sa. 935 tridsaťpäť za, proti, zdržali sa, schválené. 936 za, proti, zdržali sa, zamieta sa. 937 za, proti, zdržali sa, overíme. Hlasovali všetci, zatváram hlasovanie. Schválené. 938 za, proti, zdržali sa. Povedal by som, že je to schválené, ale overíme. Hlasovali všetci. Zatváram hlasovanie. Zamieta sa. 939, to je za, to je proti, to sa zdržal, schválené. 940, to je za, to je proti, to sa zdržal, overíme. Hlasovali všetci, uzatváram hlasovanie. Zamieta sa. Hlasujeme 941. Kto je za? Kto je proti? Zadržal. Schválené. 942 za. Proti? Zdržali sa? Schválené. 943 za. Proti? Zdržali sa? Overíme. Hlasovali všetci. Zamieta sa. Návrh 944, kto je za? Kto je proti? sa zdržal? Zamieta sa. 945, kto je za? To je proti? sa zdržal? Zamieta sa. 946, to je za, to je proti,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 to je proti, kto sa zdržal, schválený. 114, to je za, to je proti, kto sa zdržal, zamieta sa. 115, to je za, to je proti, kto sa zdržal, zamieta sa. 116, to je za, to je proti, kto sa zdržal, zamieta sa. Agri 3, to je za, to je proti, kto sa zdržal, schválený. 119, to je za, to je proti, kto sa zdržal, schválený teraz 117 kompatibilný, to je za, to je proti, to sa zdržalo schválený. 120, to je za, to je proti, to sa zdržalo, zamieta sa. Agri 4, to je za, to je proti, to sa zdržalo, schválený. 121, to je za, to je proti, to sa zdržalo, zamieta sa. 122, to je za, to je proti, to sa za schválený. 123, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal, schválený. 124, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal, zamieta sa. 125, alebo nie, 124 je zamietnutí. 125, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal, zamieta sa. 126, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal, schválený. Agri 5, kto je za? Kto je proti? to sa zdržal? Schválený. 127, to je za? Kto je proti? to sa zdržal? Zamieta sa. 129, to je za? Kto je proti? to sa zdržal? Zamieta sa. 128, kto je za? Kto je proti? to sa zdržal? Schválený. 130 a Agri 6 sú identické. to je za? Kto je proti? to sa zdržal? Schválené. 131, kto je za? Kto je proti? to sa zdržal? Zamieta sa. 132, to je za. To je proti. To sa zdržal. Zamieta sa. 133, to je za. To je proti. To sa zdržal. Zamieta sa. 134, to je za. To je proti. To sa zdržal. Zamieta sa. Teraz 135, to je za. To je proti. To sa zdržal. Schválený. 136, to je za. To je proti. Kto sa zdržal? Schválený. 137. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Zamieta sa. 138. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Zamieta sa. 139. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Zamieta sa. 140. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Zamieta sa. 141. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Schválený. 142, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal, schválený. Kompromis 1, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal, schválený. 149, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal, schválený. 150, to je za, kto je proti, kto sa zdržal, schválený. 151, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal, schválené. Agri 9, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal, schválené. 155, kto je za, kto je proti, overíme. Hlasovali všetci, uzatváram hlasovanie, zamýta sa. Teraz 153, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal, schválne. 154, kto je za, prepačte. 154 odpadá, takže 156. 56 za, proti, zdržali sa, schválené. 157, to je za, to je proti, to sa zdržal, zamieta sa. 158, to je za, to je proti, to sa zdržal, zamieta sa. 161, to je za, proti, zdržali sa, schválený. 159, alebo nie, Agri 10. Agri 10 za, proti, zdržali sa, schválený. Teraz 160, to je za, to je proti, to sa zdržal, overíme. Hlasovali všetci. Uzatváram hlasovanie. Zamieta sa. Teraz návrh 3 za, proti, zdržali sa, schválený. 162, kto je za, kto je proti, zdržal, zamieta sa. 164, agri 11, to je za, to je proti, to sa zdržal, schválené. Teraz 165, to je za, to je proti, to sa zdržal, schválený. Agri 12, to je, alebo ten odpada, prepačte, Teraz Pietikainen 168, to je za, proti, zdržali sa schválený. Teraz 171 Peter Jár, to je za, proti, zdržali sa, zamieta sa. Agri 13, to je za, to je proti, to sa zdržalo, schválené. Agri 14, to je za, to je proti, kto sa zdržal, schválený. 173, kto je za? To je proti? To sa zdržal? Overíme. Hlasovali všetci? Zamieta sa. 174, to je za. To je proti. Kto sa zdržal? Zamieta sa. 175, to je za. To je proti sa zdržal, zamieta sa. 176, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal, zamieta sa. 178, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal, zamieta sa. 177 a agri 15. Unblock, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal, schválené. 179, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal, schválené. 180, to je za, to je proti, kto sa zdržal, zamieta sa 181, kto je za, to je proti, kto sa zdržal, zamieta sa 187, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal, zamieta sa. Číslo 4, kto je za, To je proti, kto sa zdržal, overíme. Hlasovali všetci, uzatváram hlasovanie, zamieta sa. 172, to je za, to je proti, to sa zdržal, schválené. 173, to je za, alebo prepačte, 185, to je za, že tie predtým odpadajú. 185, to je za, to je proti, to sa zdržal, schválené. 176, to je za, to je proti, to sa zdržal. Schválené 178, to je za, to je proti, to sa zdržal. Schválené Agri 18, to je za, to je proti, to sa zdržal. Schválené Agri 19, to je za, to je proti, to sa zdržal. Overíme. Takže hlasovali všetci, zatváram hlasovanie, zamieta sa. 189, to je za, To je proti, kto sa zdržal, schválené. 192, kto je za, To je proti, kto sa zdržal, schválený. 190, to je za, to je proti, to sa zdržal, zamieta sa. 193, kto je za, to je proti, to sa zdržal, zamieta sa. Agri 20, to je za, to je proti, sa zdržal, schválené. 194 odpadá, posledná strana. 195 to je za, to je proti, zadržal, overíme. Hlasovali všetci. Zamieta sa. 196, kto je za? Kto je proti? Kto zdržal? Schválené. 197, kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Overíme. Hlasovali všetci. Ustváram hlasovanie. Zamieta sa. Teraz Agri 22, kto je za? To je proti? To sa zdržal? Schválené. 198, Agri 23, Amblok, kto je za? to je proti? Kto sa zdržal? Schválené. 199, kto je za? Proti? Zdržali sa? Overíme. Hlasovali všetci? Zamieta sa. Teraz 201, to je za. To je proti, to sa zdržal, zamieta sa. 200, kto je za, kto je proti, to sa zdržal, schválené. 202, kto je za, kto je proti, to sa zdržal, schválené. Teraz číslo 6, 2, za, proti, zdržali sa, Chválené. A teraz zostáva slovo spravodajkyne. Oui, d'abord, je voudrais... Ja by som chcela poďakovať všetkým kolegom za trpezlivosť. Bolo to naozaj dlhé hlasovanie. Ďakujem aj predsedovi, pretože je naozaj veľmi zložité predsedať, keď je toľko pozmeňovacích návrhov na schválenie. Chcela by som poďakovať všetkým kolegom, ale hlavne tieňovým každej politickej skupiny, pretože, ako ste mohli skonštatovať, bolo tam nesmierne veľa kompromisov a to vyžadovalo veľa pracovných stretnutí k článkom, ktoré boli dosť zložité, takže by som im naozaj všetkým poďakovala za e, veľmi priateľskú e, atmosféru a spoluprácu. To, čo sme dnes predložili, to bola tímová práca a preto som to chcela aj povedať. Nechcem vás žiadať okamžite rokovací mandát pre tento text, pretože by som si želala, aby táto správa najprv prešla plénom. Vychádzajú z toho, že e, v texte s takým významom a s takými verejnými významy je veľmi dôležité, aby sa všetci kolegovia mohli vyjadriť, nielen členovia tohto výboru. Preto chcem plne rešpektovať ducha legislatívy a úlohu parlamentu a nechcem ustupovať pred verejnou mienkou je naozaj veľmi dôležité, aby táto správa prešla na plene, či už v marci alebo apríli. Ale mám isté malé posolstvo ešte. Už sme na tom veľa pracovali, ako som povedala, aby sme dosiahli tento výsledok. Ja viem, že ako akýkoľvek kompromis táto správa e, priniesla obrovské množstvo kompromisov, ktoré nevždy uspokojujú každého, to je jasné, ale je to výsledok e, dohody záujmov všetkých. A ja som šťastná. Ako som už povedala, bola to zložitá, komplikovaná práca, ale spoločná. A ja by som si želala, aby sa správa schválila na plene a aby sme mohli mať ako výsledok text, ktorý bude silný, koherentný a čitateľný. Pretože, ako som už povedala, výzvy vo verejnom zdraví sú pre nás kľúčové, rozhodujúce. Takže keď e, prejdeme na plenum a budeme tam hlasovať, tak to, čo ja chcem, aby každý bol veľmi zodpovedný aby sa neustále nepredkladali všetky pozmeňovacie návrhy, ktoré dnes neprešli, pretože je tu riziko, že by sme mali text, ktorý by stratil svoju koherentnosť aj rovnováhu. No, samozrejme, budeme o tom ešte diskutovať a ja sa na to teším. Ale želala by som si, aby sme nespochybňovali celú tú prácu, ktorú, na ktorej sme dlho, dlho, dlho pracovali. Ja znovu opakujem moje poďakovania všetkým tieňovým e, poradcom, sekretariatu a tak ďalej. To je to, čo som vám chcela povedať a želám si, pán predseda, ak kolegovia súhlasia, aby sme mohli postúpiť tento text na hlasovanie na plénum a ďakujem vám ešte raz za vašu spoluprácu. Donc on, on vote. <laughs> OK. V poriadku a teraz máme finálne hlasovanie k návrhu v zmene pozmeňovacích návrhov. Otvára hlasovanie. Avete votato Hlasovali všetci. Uzatváram hlasovanie. Aprováto. Je to schválené. A teraz by sme mali e, e, hlasovať o legislatívnom uznesení. Elektronicky otváram hlasovanie. Avete votato tutti il Hlasovali všetci. Uzatváram hlasovanie. Je to schválené. Gratulujeme spravodajkyni. fa soltanto la presentazione in 10 minuti e non facciamo il dibattito. No? Now we go to the next point in our agenda. Takže poďme na ďalší bod nášho programu, ktorým je hlasovanie o postupe spoločenstva pri povolovaní liekov na humanné použitie, veterinárne použitie a pri vykonávaní uh, dozoru týmito liekami spravodajca pán Tanasesku a pozmenujúci návrh 24. Je tu ústny pozmeňovací návrh. Sú nejaké pripomienky či výhrady k tomuto ústnemu pozmeňovaciu návrhu? Nie. Takže môžeme hlasovať, kto je za, proti, zdržali sa, schválené. Dvojka za, proti, zdržali sa, schválené. Trojka, za, proti, schválené. 25, ústny pozmeňovací od zelených. Má niekto e, výhrady? Nie. Môžeme hlasovať, kto je za, proti, zdržali sa, schválené. 26, Ústny návrh od EPP sú výhrady? Nie. Môžeme hlasovať, kto je za, proti, zdržali sa, schválené. 27, 28 blokovo, kto je za, proti, zdržali sa, e, zamietnuté. Štvorka za, proti, zdržali sa, schválené. Číslo 6, Agri, kto je za, proti, zdržali sa, zamietnuté. Číslo 5, za, proti, zdržali sa, schválené. 29, aj tu je ústny, má niekto výhrady? Nie, tak to je za, proti, zdržali sa, schválené. 33, aj tu je ústny návrh od SND a EPP. Má niekto výhrady? Nie, takže 33 za, proti, zdržali sa schválené. Agri 7 za, proti, zdržali sa zamietnuté. 32 za, proti, zdržali sa schválené. Číslo 6 za, proti, zdržali sa schválené. Agri 8 za, proti, zdržali sa zamietnuté. Agri 9 za, proti, zdržali sa zamietnuté. Číslo 35 za, proti, zdržali sa zamietnuté. 7 za, proti, zdržali sa schválené, 36 za, proti, zdržali sa schválené, 37 agri 10 za, proti, zdržali sa schválené, číslo 8 za, proti, zdržali sa schválené, 38 za, proti, zdržali sa schválené, 9 za, proti, zdržali sa schválené. 39 sa stiahuje, 40 za, proti, zdržali sa zamietnuté. Číslo 10 za, proti, zdržali sa za, e, schválené. 41 za, proti, zdržali sa schválené. 42 za, proti, zdržali sa schválené. 43 za, proti, zdržali sa schválené. 44 za, proti, zdržali sa schválené. 45 za, proti, zdržali sa schválené. 12 a 46 a Agri 12 blokovok, kto je za, proti, zdržali sa schválené. číslo 13 za, proti, zdržali sa, schválené. Číslo 14 za, proti, zdržali sa, schválené. Číslo 51 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 52 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. Agri 13 za, proti, zdržali sa schválené. Agri 14 za, proti, zdržali sa zamietnuté. Číslo 15 za, proti, zdržali sa schválené. Agri 16 za, proti, zamietnuté. Úvodné ustanovenie Agri 1 za, proti, zdržali sa schválené. Číslo 16 za, proti, zdržali sa zamietnuté. Agri 2 za, proti, zdržali sa schválené. 17 za, proti, zdržali sa zamietnuté. 18 za, proti, zdržali sa zamietnuté. Číslo 1 a GRI 3 sú identické, kto je za, proti, zdržali sa schválené. 19 s ústnym podmeňovacím má niekto výhrady k ústnemu? Nie. Kto je za, proti, zdržali sa schválené. 20 za, proti, zdržali sa schválené. 21 máme oddelené dve časti, prvá časť za, proti, zdržali sa schválené, druhá časť za, proti, zdržali sa zamietnuté, číslo 22, znovu v dvoch častiach, prvá časť, kto je za, proti, zdržali sa schválené, druhá časť za, proti, zdržali sa zamietnuté, 23, dve časti, prvá časť za, proti, zdržali sa schválené, druhá časť za, proti, zdržali sa zamietnuté. A teraz Dávam slovo spravodajcovi. Dobre, tak finálne hlasovanie k e, vznení znení pozmeňovacích návrhov. Hlasovali všetci. Uzatváram hlasovanie. Schválené. Finálne hlasovanie k legislatívnemu uzneseniu. Otváram hlasovanie. Hlasovali všetci. Uzatváram hlasovanie. Je to schválené. Gratulujeme spravodajcovi. Vážení kolegovia, dostali sme sa na záver hlasovania, ale ešte máme ďalší bod na našom programe. Požiadam pána Bertoliniho z VHO, aby spravil prezentáciu. Nemáme čas na diskusiu, ale je dôležité aspoň si vypočuť prezentáciu a neskôr budeme mať možno časť o tom diskutovať. Cioè, ti ammiro per la Dear colleagues, we... Vážení kolegovia, začneme hneď s diskusiou k ďalšiemu bodu a pozývam pána Bertolínyho z VHO, Svetovej zdravotníckej organizácie, aby e, predstavil to, čo nám chce predstaviť v čase, ktorý máme k dispozícii. Dobre, ďakujem pekne, pán predseda. Pokúsim sa to povedať čo najkratšie. Poprosím o prísvitky. Dobre, takže Dobre, takže budem veľmi stručne hovoriť o e, tejto krízovej situácii medzinárodného rozsahu VHO e, ochorenia vírusom Zika. Takže Zika vírus je virálne ochorenie, ktoré sa prenáša e, Aedes komárom, typom komárov. Jeden zo štyroch e, e, nakazených vírusom prejavuje vírusy a keď sú tie vírusy, e, keď sú pardon, prejavy, tak sú pomerne mierne, horúčka, svrbenie, bolesť klbov, zápaločných spojiviek, neexistuje žiadna vakcína. Dôvod, prečo toto bolo vyhlásené za krízovú zdravotnú situáciu medzinárodného rozmeru, je ochorenie e, e, mikrocefalom, to znamená deti narodené veľmi malo, e, malým mozgom. Táto mikrocefalia bola, v podstate sa vyskytuje oveľa častejšie tam, kde je aj vírus Zika a oveľa častejší je syndrom, ktorý postihuje dospelých a mladých ľudí. Je to oslabenie imunitného systému a paralýza väčšina ľudí, ktorí sú nakazení Zika, sú nakazení u štipnutím tohto typi, e, špecifického komára a nemáme žiadne dôkazy o ďalších e, možnostiach prenosu. Mali sme iba tri prípady z tisícov prípadov e, prenosu sexuálnym stykom od e, mužov na ženy, muž, ktorý bol nakazený e, touto chorobou pri pohľadnom styku so ženou a potom o, e, odovzdal túto chorobu ďalej. Iba tak tri prípady takéto máme. E, Zika sa dá prenášať aj cez e, krv a transfúziu krvi, čiže takýmto spôsobom sa dá prenášať E, hlavný mechanizmus ochrany týchto ochorení, ako som povedal, nemáme žiadnu vakcínu, nemáme žiadnu liečbu, to znamená ľudia, vrátane cestujúcich sa môžu chrániť tradičnými spôsobmi, ktoré sa používajú na ochranu pred uštipnutím komárov, napríklad repelenty, e, svetlé oblečenie, e, moskytosiete, ochrana dverí, okien, a e, dokonca e, akékoľvek nádoby, ktoré malé množstvo vody, treba vyprázdňovať. E, táto infekcia poprvýkrát bola zaznamenaná 1947 v Monky v Ugande. Je veľmi zaujímavé pozrieť sa na to, ako sa vyvíjala, pretože od tohto, týchto prvých prípadov sa to dostalo do západnej Afriky, hneď následne, potom na azijský kontinent, potom sa to presunulo do Indonézie a na určité ostrovy v Indonézii, potom na Guam a ostrovy v Tichomorí v 2007 a potom francúzska Polynézia 2013 a potom z francúzskej Polynézie na východné ostrovy e, eh, Chile a e, Južná Amerika E, Stredná Amerika. To je teda situácia aktuálna, všetky oblasti, kde sa nachádza tento vírus. Takže vo všeobecnosti je to zhrnutie krajín, e, je to asi 37 krajín, väčšinou teda na americkom kontinente, ale v juhovýchodnej Ázie a v západnom Pacifiku. Dôvod, alebo teda chronológia e, ktorá vyvolala takýto alarm, je zhrnutá na tejto priesvitke. V podstate Brazília zistila prvé prípady v máji 2015, potom tieto boli potvrdené o niečo neskôr, ešte stále v máji, a prvé prípady e, v auguste e, Guillain-Barré syndromu zistené a potom Kolumbia nahlásila prvé potvrdené prípady 10. oktobra Brazília e, nahlásila nezvyčajný nárast mikrocefalu v súvislosti s, so Zika vírusom. To len svedčí o tom, aká krátka je tá reakčná doba. Na oslabenie imunity 30. oktobra sme mali prvé signály mikrocefalov v súvislosti s vírusom Zika a koncom januára 26 krajín potvrdil, nahlasil potvrdené prípady a 1. februára bol teda e, vyhlásený krizový stav e, medzinárodných rozmerov. Viac ako 4700 prípadov podozrenia mikrocefalu, odhad asi milión 700 e, tisíc prípadov prípadov, sú to mierne prípady, čiže v mnohých prípadoch sa dá, sa dá ťažko zistiť e, táto nákaza. Tu sú zhrnuté určité údaje, ktoré sú veľmi dôležité podľa mňa. Predovšetkým 30. januára ministerstvo zdravotníctva Brazílie nahlásilo 4783 prípadov mikrocefalu e, vrátane 76 úmrtí. Avšak čo veľmi dôležité je povedať, že z 1113 nahlásených, analyzovaných, detálne analyzovaných prípadov, pretože e, musíme analyzovať aj rentgenové snímky a, a e, všetky e, symptómy, ktoré súvisia s mikrocefáliou, iba 404 prípadov bolo potvrdených a 709 prípadov bolo zamietnutých a 3670 prípadov sa ešte stále vyšetruje. Takže z tých e, 400 prípadov je možné, že jedna štvrtina z nich, okolo teda 1000, 1100 všetkých prípadov sú možno potvrdené prípady mikrocefálie. A teda aj keď tá situácia by sa takto potvrdila, ešte stále je to oveľa viac ako bežné detekované prípady v Brazílii. Mier, miera mikrocefálie je v Brazílii je menej e, 5-násobne menšia alebo 10, 10-násobne menšia. Čiže je tu v podstate jasná epidémia. V týchto podsadených prípadoch, e, v 17 prípadoch e, sme mali potvrdenie na základe údajov, že e, tam bola aj prítomnosť Zika vírusu a Okrem toho by som chcel zdôrazniť, že vo francúzskej Polynézii, ktorá mala epidémiu medzi rokmi 2013 až 2014, sa narodili deti s e, e, anomáliami e, genitálií. Čiže nie je to prvý prípad takéto epidémie v Brazílii a potvrdení mikrocefálie. Je dôležitý jeden prípad, chla, prípad v Slovinsku. E, mladá žena, ktorá bola nakazená Zika vírusom v 13. týždni tehotenstva, keď, e, teda Zika vírusom, keď bola e, na Havajských ostrovoch. Zistilo sa, že toto dieťa trpí mikrocefáliou a teda ona sa rozhodla prerušiť Eh, tehotenstvo, po úmrtí sa spravila analýza, malý mozog, veľká prítomnosť vírusov Zika, čiže to je jeden jediný príklad, eh, prípad zatiaľ, ale asi jeden z najväčších prípadov, ktoré sú v literatúre podrobne popísané. Ako som povedal vyhlásenie krízového stavu 1. február 2016 a súvisí to s podozrením na kauzálny vzťah medzi Zika vírusom a mikrocefáliou. Bolo to naozaj mimoriadné vzhľadom na počet prípadov, aj keď nie vždy potvrdených, ako som povedal. Ehm, je tu koordinovaná medzinárodná reakcia dozvale, napriek tomu, že je možné, že ehm, VHO môže vydať obmedzenia alebo odporúčiť obmedzenia cestovania. Ehm, pre všetkým sa týka toto obmedzenie pre tehotné ženy, ktorým sa neodporúča, aby cestovali do krajín, ktoré majú takúto nákazu. Na tejto presiedke som veľmi stručne zhrnul hlavné témy, hlavné veci, e, ktoré momentálne zvažujeme. Je to nová situácia, e, riešime ešte množstvo otázok a nejasností. E, napríklad je potrebné vypracovať laboratórne testy, ktoré zatiaľ ešte nemáme k dispozícii, aby sme mohli včasne detekovať ochorenie. Takisto potrebujeme manažment a monitorovanie žien, ktoré majú podozrenie e, mikrocefálie. Je dôležité zohľadniť a prijať rozhodnutia ohľadom takýchto tehotenstiev, ak to umožňuje legislatíva. A je tu veľký problém, je to kontrola vektora, to znamená, krajiny musí musia prijať iniciatívy a používať tradičné mechanizmy. Eh, a zároveň dezinfekcia lietadiel, ktoré prichádzajú z postihnutých oblastí. Riziko pre európsky región nakazenia vírusom Zika. Eh, je to pre ľudí, ktorí cestujú eh, z postihnutých krajín do Európy. Samozrejme, to riziko je týmto vyššie, avšak Aedes typ e, komárov v zime väčšinou e, nie je prítomný, ich aktivita je veľmi nízka v zime, takže preto je veľmi nízke riziko nákazy v Európe, avšak samozrejme na jar a v lete toto riziko môže nárasť, pretože e, e, komáre majú lepšie podmienky na množenie v teplejších podmienkach. Toto je z ECDC, Egis Egypti, to je typ komarov, ktorý šíri toto ochorenie podobne aj z dengy a ďalšími ochoreniami je v Európe iba v tej oblasti, ktorá je vyznačená červeným, to znamená východné pobrežie Čierneho mora. E, ten druhý je albopictus, to je iný typ komára, tzv. tigrovaný komár, ktorý šíri činkonguja, okrem iného, a možno viete, že činkonguja sa prejavili v Taliansku v roku 2007 asi 300 prípadov takéto nákazy a tento komár je prítomný v Európe, v Taliansku, Grécku, Chorvátsku, na juhu Francúzska, Španielsku a na izolovaných izolované zoskupenia aj napríklad v juhu Nemecka, Českej republike či v Holandsku. Čiže principiálne, ak niekto s ochorením príde do Európy, je poštípaný komarom v tejto oblasti a takto komar dostane túto nákazu a potom poštípne niekoho iného, môže šíriť túto nákazu aj inde v Európe. Ale samozrejme, zatiaľ tomu tak nie je. A ani to asi tak nebude, ak by tomu bolo tak... Lebo nevznikne taká situácia, ak sa bude dobre kontrolovať vektor, Takže ja som e, študoval v predchádzajúcej funkcii e, e, výskyt ochorenia kde bola veľmi silná reakcia. Problém sme izolovali veľmi rýchlo, iba 230, okolo, okolo 230 prípadov bolo dedikovaných vtedy v Taliansku, takže systém verejného zdravotníctva izoloval tieto prípady a zastavil šírenie epidémie. Aké sú odporúčania, ktoré dá, vydávame ako Svetová zdravotnícká organizácia? Pre všetkým lepšia kontrola v tých krajinách, ktoré sú postihnuté, ale aj v budúcnosti eventuálne v Európe. Lepšia komunikácia E, pre e, komunikovať, e, oznamovať cestujúcim rizika, tradičné spôsoby komunikácie, ako pre všetky nákazy, komármi, posilnená kontrola a laboratórne zisťovanie vírusu, posilnenie výskumu, naozaj musíme vyvinúť vakcínu na tieto ochorenia, predovšetkým, ak sa potvrdia problémy s tehotenstvom, je to problém niečo podobné ako rubeola tu sú podobné e, prípady, čiže mohli by sme nájsť podobnú vakcínu, aby sme mohli zaočkovať e, mladých, e, mladé ženy. Samozrejme, dezinfekcia lietadiel, to je jasné odporúčanie Svetovej zdravotníckej organizácie. Viem, že napríklad v Taliansku, neviem, či aj v iných krajinách sa uplatňuje dezinfekcia lietadiel, takisto si musíme vymeniť informácie s verejnosťou o tom, ako sú významné tieto veci. Svetová zdravotnícká organizácia podporuje európske krajiny vo všetkých týchto oblastiach. Ak máte nejaké otázky, môžu na ne odpovedať a máme dobre zdokumentovanú str- webovskú stránku e, globálnu stránku, kde je množstvo informácií, aktualizovaná informácia každý týždeň a vyzývam vás, aby ste si overili tie najaktuálnejšie údaje. Ďakujem pekne, pán predseda. I think that we have to thanks. Myslím si, že by sme sa mali poďakovať Svetovej zdravotníckej organizácii a pánovi Bertolinimu za jeho prezentáciu na záver tohto stretnutia. Ospravedlňujem sa. Hlasovanie bolo veľmi dlhé, za čo sa... Teda, nie je mi to ľúto, ale jednoducho sa nedalo to spraviť rýchlejšie. A myslím si, že teraz končíme naše rokovanie a zajtra budeme pokračovať. diskusiami na konkrétne témy. Ďakujem pekne, uvidíme sa zajtra ráno. Dovidenia.